všetkým, ktorí prispeli k úspešnému završeniu tejto ťažkej a náročnej práce, ktorá naozaj stála za to. Veľmi pekne ďakujem všetkým. too, all... Ďakujeme pekne pani De Brun aj všetkým ostatným poslancom, ktorí vystúpili v tejto rozprave. Zajtra o 12. hodine sa bude hlasovať. Ďalším bodom na našom programe je vyhlásenie komisie o revízii smernice o balíku cestovných služieb. Nech sa páči, pán Dali, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážni poslanci, som vďačný za túto možnosť predniesť vám informácie o práci komisie na revízii e, smernice o balíku cestovných služieb. V čase schválenia smernice v roku 1990 boli um, dovolenky z katalógu veľmi rozšírené. E, odtedy sa situácia zmenila. E, rozvíjanie internetu umožňuje spotrebiteľom, aby priamo e, si rozhodujú rezerváciu u, u leteckej spoločnosti, v hoteloch a tak ďalej. Okrem toho rozvoj nízkonákladových leteckých spoločností úplne zmenil fungovanie leteckej dopravy. Okrem toho to podporilo aj konkurenciu a rozšírilo možnosť voľby pre spotrebiteľov. V súčasnosti veľká väčšina občanov EÚ Eh, si sama organizuje svoje dovolenky a nevyužíva ehm, predurčené balíčky z cestovných eh, eh, kancelárií. To znamená, že občania sú menej chránení, keď cestujú na dovolenku. Okrem toho si uvedomujeme, že súčasná smernica vedie k nerovnosti pravidiel v oblasti cestovného ruku. Niektorí poskytovateľe služieb, ktorí spadajú pod smernicu, zatiaľ čo iní nespadajú, aj keď predávajú rovnaké produkty. Okrem toho minimálna harmonizácia tejto smernice spôsobila eh, právne roztrieštenosti v niektorých členských štátoch. To znamená, že súčasná legislatíva eh, nie je eh, dostatočne obnovená. Preto komisia e, spustila postup e, dopadovej štúdie a chce pripraviť možnú revíziu e, balíka o smernici cestovných služieb v kontexte vyhodnocovania dopadu. Komisia zverejnila štúdiu o zhoršení situácie spotrebiteľov v oblasti tzv. dynamických balíčkov v novembri 2009. Zároveň komisia spustila postup verejného pripomienkovania o revízii tejto smernice. Toto pripomienkovanie bolo uzavreté 7. februára 2010. Komisia teraz preveruje viac ako 170 príspevkov, ktoré budú zakomponované do dopadovej štúdie. Rozsah možnej revízie bude závisieť od výsledkov dopadovej štúdie, avšak rád by som vysvetlil v krátkosti tie hlavné princípy, ktoré sa budeme držať. Poprvé, vysoká úroveň ochrany ak chceme dosiahnuť, aby spotrebitelia mali dôveru pri kupovaní e, svojich e, dovoleniek, okrem toho musíme zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu v cestovnom ruchu, najmä keďže cezhraničné e, transakcie sú veľmi rozšírené v tejto oblasti. A preto je potrebné dosiahnuť zvýšenú mieru harmonizácie v tejto oblasti legislatívy v členských štátoch. No a napokon, podľa mňa je potrebné vytvoriť, vytvoriť spravodlivejšie podmienky pre firmy a kancelárie, ktoré predávajú produkty v cestovnom ruchu. E, začiatkom roka 2011 komisia predloží dokument. E, táto revízia sa bude orientovať na revíziu rozsahu smernice. Komisia sa chce zamerať na možnosti rozšírenia e, pôsobnosti smernice, aby pokrývala širšiu oblasť produktov vrátane tzv. dynamických balíčkov. To by umožnilo zmierniť narastajúci počet občanov, ktorí nie sú chránení, keď odchádzajú na dovolenku. Mm, okrem toho je potrebné zaviesť veľmi jasné podmienky informovanosti a poskytovania údajov pre zúčastnené e, stránky. Okrem toho chceme zvýšiť aj povedomie občanov a preto chceme vysvetliť e, pozitívne účinky, ktoré budú súvisieť s revíziou tejto smernice. A paralelne k tejto činnosti komisia preveruje možnosti zvýšenej ochrany pred bankrotom cestovných ehm, agentúr a leteckých spoločností za všetkom roku 2009 komisia zverejnila nezávislú správu, ktorá vysvetľuje možnosti, ktoré sa týkajú práve bankrotu Okrem toho sme spustili verejné eh, pripomienkovanie o ochrane spotrebiteľov v decembri roku 2009. Eh, tieto prvky budú slúžiť ako základ eh, pre dopadovú štúdiu. Chceme predniesť čo najlepšie ehm, prvky ochrany spotrebiteľov ešte pred koncom roka 2010. Ďakujem. Thank you. And now the first speaker. Ďakujem pekne. Prvým rečníkom je pán Šváb na dve minúty. Vážený pán predsedajúci, najskôr by som rád v mene svojej politickej skupiny poďakoval pánovi komisárovi Dalimu za vyhlásenie a za to, že v roku 2011 chce predniesť prepracovanie e, smernice z roku 2009. Podľa mňa je vhodné práve teraz zakročí v tomto smere, pretože sme skonštatovali, že je celý rad otázok, e, ktoré e, súvisia s paušálnymi e, dovolenkami a spotrebitelia nevedia, aké sú ich pravidlá a práva. Dochádza k tomu, že v dnešnej dobe na internetových stránkach sú zverejnené ponuky, aj keď tieto ponuky nepodliehajú rovnakým ochranným mechanizmom E, ide tu predovšetkým o ponuky lacných leteckých spoločností. Okrem toho, tieto nízkodokolové letecké spoločnosti nedodržiavajú pravidlá, ktoré e, platia vo vlasti ochrany spotrebiteľov a to stiažuje pôsobenie a nárokovanie práv spotrebiteľov, keď dôjde k ich porušeniu. Toto je potrebné zmeniť v novej revízii. Po druhé, musíme si položiť otázku, či e, práva leteckých pasažierov a, a v súvislosti s smernicou, ktorá v plat, je v platnosti, či by sa to nemalo zjednotiť v jednom spoločnom dokumente, aby nedochádzalo k protirečeniu medzi týmito dvoma dokumentami. Po tretie, a na to ste poukazili aj vy, pán Dali, že tie národné rozdiely, ktoré sa týkajú vyhodnocovania činnosti cestovných eh, agentúr, to vedie k tomu, že tieto agentúry um, nemajú možnosť e, ponúkať služby na zahraničnej úrovni. E, v niektorých krajinách je to jednoduchšie, v iných krajinách je to komplikovanejšie. Napríklad v Nemecku cestovné agentúry e, majú iba sprostredovateľskú činnosť. To by bolo vhodnejšie, keby v celej Európe aspoň sme sa zhodli na tých základných pravidlách a potom by sme týmto uľahčili činnosť týchto cestovných agentúr. Okrem toho, vďaka internetu a zvyšenému využívaniu internetu, E, dochádza k tomu, že tie paušálne balíčky sa budú sústraďovať e, e, iba na využívanie na internete, aby sme predišli zneužívaniu v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem, pán Kelly, na 2,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, vážení kolegovia, komisár. Myslím si, že stojíme na kryžovatke cestovného ruchu aj ochrany spotrebiteľov v tejto oblasti. Zdá sa, že polovica Európy si nemôže dovoliť dovolenky, ale zároveň cestovky a prepravcovia sa presúvajú do nízkonákladových oblastí. Myslím si, že napriek tomu treba chrániť spotrebiteľov Niekedy spotrebitelia odchádzajú s informáciami, bez informácií, kedy sa dostanú domov a ďalších technických náležitostí. Nevedia ani, kto je zodpovedný za situáciu, nemajú telefónne čísla na ľudí, ktorých by mali zavolať, keby bol problém. Preto vítam túto debatu, ktorá prišla v pravý čas a úsilie komisie vysporiadať sa s touto záležitosťou. Myslím si, že e, chaos v tejto oblasti už trvá pridlho. Smernica o balíku cestovných služieb sa prerokúva už takmer 10 rokov a veľmi málo sa v nej pohlo. Myslím si, že pri ochrane spotrebiteľov treba zohľadniť e, to, že treba viac chrániť spotrebiteľov pri ceste v Európe. Táto smernica je zastaraná. Väčšina spotrebiteľov už viac nevyužíva katalógové dovolenky, pretože si sami nájdu lacnejšie alternatívy. V Írsku napríklad a v mnohých členských štátoch je to podobne. Veľa ľudí sú svoji vlastní cestovní agenti. Sami si nájdu s, možno s radami agentov dovolenkové destinácie. Toto všetko zmenilo správanie spotrebiteľov v oblasti dovolenkového turizmu a toto je demonstrované e, vyspelosťou a zodpovednosťou klientov, ktorí si sami zháňajú informácie a práve preto tie informácie, ktoré, im poskyt, ktoré sa im poskytujú, musia byť kvalitné. Váš, vážený pán Kelly, prerušuje predsedajúci, tlmočníci nemajú šancu sledovať túto rýchlosť. Poprosím vás o rýchly záver zároveň. Skúsim vyhovieť obom požiadavkám. V súčasnej situácii nie sú jasne rozdelené zodpovednosti. Je to prepravca, je to cestovná kancelária, je to letisko, ktorí sú zodpovední za to, keď sa niečo pokazí. Na koho sa má spotrebiteľ obrátiť o informácie? Často prichádzajú informácie z rôznych zdrojov, sú nekonzistentné a nikto nevie, e, aká je výsledná suma informácií. Pri prekona, prekračovaní hraníc musia cestujúci vedieť, na čo majú nárok a na koho sa majú obratiť, ak budú problémy. Myslím si, že je mimoriadne zložité nájsť cestovného prepravcu, ktorý dokáže splniť všetky tieto informačné povinnosti. Podľa mňa je nádejné, že komisia sa zaoberá touto agendou a že rieši základné princípy starostlivosti o spotrebiteľov. Dúfame, že budeme mať jasnejšiu legislatívu, jednoduchšiu a prehľadnejšiu. Členské štáty musia byť povinné, aby odkomunikovali nové právne normy svojim občanom. Ďalšia nová myšlienka, ktorú môže zvážiť komisia, je, koľko stojí let. Vieme, že ceny z reklám nemajú často zahrnuté rôzne poplatky, poplatky za nadmernú batožinu a všetky možné ďalšie poplatky. Je to oportunistické a myslím si, že väčšiu transparenciu od leteckých prepravcov je možné žiadať. A teraz máme šancu tak urobiť. Ďakujem. Teraz eh, pán, pani Meissner. Pán predseda, pán Dali, najskôr vás chcem v mene ALDE privítať srdečne medzi nami. Už ste naznačili, že plánujete revíziu smernice, o ktorej hovoríme. Vážené dámy, vážení páni, samozrejme môžeme sa tešiť, že žijeme v Európe, pretože tu v Európskom parlamente môžeme diskutovať o takých veciach, ako cestovať napríklad s fredkou, keď ju máme ako domáce zvieratko. Ja som veľmi hrdá na to, že som Európanka, pretože niečo také sa u nás upravuje z hľadiska ochrany zvierat, ochrany spotrebiteľa. Teraz ide ale o cestovanie ľudí, to je veľmi dôležitá téma, potrebujeme mobilitu, voľný pohyb osu, osôb. A my sme premýšľali nad tým, ako to zabezpečiť. Pred 20 eh, rokmi sme túto smernicu o balíčkoch ciest eh, schvaľovali a tak, aby sa občania mohli spolahnúť na to, E, že budú mať zabezpečené práva pri objavovaní nových krajín a že budú dopredu informovaní o tom, čo ich čaká a že nebudú dostávať falošné informácie, že informácie budú presné a ak niečo nebude fungovať, dostanú odškodnenie. Toto bolo pred 20 rokmi. Pán komisár, už ste povedali, že sa mnohé zmenilo. Naozaj dnes sa individuálne veľa bukuje cez internet a to vedie k nedostatkom systémov. Pred pol rokom vo výbore pre dopravu sme e, vznesli už otázku pre komisára pre dopravu. Bol to prípad Sky Europe na Slovensku. Pri nízkonákladových letoch sa stalo, že jednoducho pasažieri ostali niekde na ceste a neboli ďalej prepravovaní. Títo pasažieri bukovali cez internet bez kreditnej karty, čiže bola to veľmi malá skupinka, ale napriek tomu chceme, aby všetci ľudia mali voľný pohyb zabezpečený po Európe a boli aj pokrytí zárukami. Ak máme nedostatky v ochrane spotrebiteľa a ak chceme dosiahnuť vysoký štandard ochrany spotrebiteľa v Európe, tak potrebujeme určite revíziu tejto smernice o balíčkoch cestovných služieb a musíme premýšľať nad tým, či by nebolo dobré pre leteckých pasažierov prijať o osobitnú právnu úpravu. Musíme o tom ešte diskutovať. Ja na to naozaj čakám, pretože samozrejme chceme, aby sme mohli cestovať nielen s domácimi zvieratami, ale aj s rodinnými príslušníkmi, aby tieto cesty boli šťastné a zabezpečené. Ďakujem. Ďakujem. Pani Bropels onze nieuwe commissaris heeft het al gezegd. Ehm, Vážené dámy, vážení páni, nový komisár už poukázal na to, že legislatívny rámec nie je primeraný tomu, e, tej realite, ktorú dnes e, prežívame. A to potom povedie aj k frustrácii nielen na strane spotrebiteľa ako cestujúceho, ale aj na strane cestovných agentúr a cestovných kancelárií. Je jasné, že počet osôb, ktoré sú chránené smernicou, klesá. Napriek tomu, že stále viac a viac ľudí cestuje. Európsky parlament si želá už celé roky, aby sa prepracovala táto smernica. Existujú už možnosti, samozrejme ukončilo sa kolo konzultácií a teraz už je na čase, aby sme sa rozhodli. Vítam vyhlásenie komisára, ale ešte sú pre nás nejaké iné body dôležité a tie chcem uviesť. Poprvé, rozsah pôsobnosti smernice musí byť jasnejší a rozšírený. Skonštatovali sme, že stále viac a viac cestujúcich si skladá svoje balíčky, skladajú si svoje balíčky sami a robia to cez internet. Vieme o problémoch, ktoré boli s Eurostarom. Mnohí cestujúci mali problémy, nedostali odškodné za rezervácie hotelov alebo za lístky do divadla v Londýne a takúto situáciu nemôžeme akceptovať. Domnievam sa, že cestujúci naozaj potrebujú nový rámec. K tomu sa ešte pridáva fakt, že trh cestovného ruchu sa vyvíja rôznorodo a v jednotlivých členských štátoch sa pasažieri správajú odlišne a takisto sa odlišuje aj legislatíva a to je dôvod, prečo by sme tento trh mali harmonizovať. Samozrejme, že sú tu ešte stále nejaké nezodpovedané otázky. Napríklad nie je jasne definované, čo je objektívny dôvod alebo sprostredkovateľ cestovných služieb. Ja som si pozrela oznámenie komise z roku 2007 a tam sa hovorí o tom, že cestovný prie, e, ruch a zainteresované osoby v tejto oblasti už postúpili mnohé informácie, ale ešte stále sa neprijalo rozhodnutie. Stále sa hovorí o tom, že by mala existovať značka, nejaké kvalitatívne označenie v oblasti cestovného ruchu. Chcem vedieť, čo si o tom myslí komisár. No a chcem ešte niečo povedať aj o úlohe sprostredkovateľov cestovných služieb a ich zodpovednosti. Táto ich úloha musí byť jasnejšie definovaná, pretože pasažieri sú zaplavení v dnešnej dobe informáciami z internetu ale nie sú schopní vyhodnotiť správne tieto informácie. Často sú tie informácie nesprávne, napríklad že e, musia zaplatiť nájom za prázdninový byt, ktorý vôbec neexistuje. Čiže toto musí byť lepšie upravené. A keď napríklad cestovná kancelária skrachuje, takisto dochádza k problémom. Tu musíme tiež lepšie ochraňovať e, spotrebiteľov. Ja e, žijem na hranici medzi Flámskom a Holandskom a vidím, že je dôležitý aj cezhraničný cestovný ruch a cezhraničné e, obchodné činnosti. Je možné napríklad, že v jednej krajine sa uzavrie dohoda a uplatňuje sa v inej. No a potom posledný bod, otázka cien. Vo väčšine krajín existujú pevne stanovené ceny all inclusive – a ja chcem vedieť, či by to všade tak malo byť. A chcem vedieť, ako je to s, tý, s tou objektívnou príčinou, tzv. vyššou mocou. Aj tu musíme jasne definovať práva spotrebiteľa a je nutné, aby existovali aj ďalšie záväzky v oblasti poskytovania informácií a musíme stanoviť aj sankčné opatrenia. Dúfam, že komisia sa rozhodne čo najskôr, tak aby sme o tom mohli diskutovať v Európskom parlamente. Ďakujem teraz Bielan, dve, pán Bielan, dve minúty. V sprawie zorganizowanych e, podróży wakacyjnych, o której dzisiaj debatujemy. Uh, e, problém, o ktorom dnes hovoríme, sa vlastne už týk, alebo je tu už od roku 1990, to znamená, že trvá 20 rokov. To je čas, kedy najpopulárnejšie dovolenky boli dovolenky na dva týždne, ktoré sa rezervovali cez agentúru a rezervovali sa z katalógov. A pokiaľ ide o spotrebiteľa, potrebujeme zvýšenú ochranu spotrebiteľa, to sa vlastne hovorí o tomto v rámci tejto smernice a Samozrejme, treba zabezpečiť aj ochranu e, v rámci poistku cestovania. A za posledných 20 rokov sa došlo k veľkej zmene, pokiaľ ide o nejaké vzorce spotrebiteľov alebo klientov, ako si oni teraz e, rezervujú dovolenky. Teraz sa to už robí cez internet, veľa mojich kolegov to robí takisto. A 23% Európanov v rámci Európskej únii to robí takisto. Napríklad v Švédsku je toto, to, tento percentuálny pomer až cez 40 Tí, ktorí kupujú ho, dovolenku cez internet, to je vlastne model súčasného cestovania, pretože máme tu ešte aj tradičný model kupovania si dovoleniek cez agentúry, ale toto je súčasná realita. Teda je dobré, že komisia teraz sa už tomuto problému venuje týmto spôsobom. A teraz by som očakával od komisie, kedy táto smernica bude revidovaná a aké zmeny môžeme očakávať. Nemôže to byť iba tak, že budeme iba podporovať tzv. e-obchod a nebudeme schopní zabezpečiť takú istú ochranu aj pre tých, ktorí využívajú ďalší rečník, Adam Kosa, 1,5 minúty. E, pán predseda, ide tu predovšetkým o to, akým spôsobom zabezpečíme pravidla hry. Vlastne Európska komisia ich zabezpečila už pred 15 rokmi a revízia týchto pravidiel nemôže sa zmeniť tak, že vlastne by sa zjednotila paušálnym spôsobom. A práve potreby, pokiaľ ide o cestovanie, sa môžu líšiť z krajiny od krajiny do krajiny. A preto práve by som bol proti tomu, aby sme všetko sa snažili nejako zjednotiť. Ak chceme agentúry, ktoré zabezpečujú e, cestovný ruch, e, vnímať jednotne, tak môžeme tomu uškodiť prvom rade musia byť zodpovední za dovolenky tých, ktorých organizujú. Chcem ukludniť tých cestovateľov, ktorí sa cítia byť zneistení momentálnou situáciou v Grécku. Ďalšie problémy, ktoré by sa mohli rozvinúť v tejto krajine, by mohli ešte zosilniť tento strach. Vieme, že v tejto krajine eh, bude kritický rok a musíme ešte rátať s viacerými protestami a dúfam, že bude štát schopný zabrániť tomu, aby celý turizmus skrachoval v tejto krajine. Pán Koza. Ďakujem pekne. Pán predseda. Vašu pozornosť chcem upriamiť na túto skutočnosť. Pri svojom vypočutí pán komisár Kalas uviedol jeden skvelý princíp, a to princíp voľného pohybu osôb a je to jedno z najdôležitejších práv. Preto je dôležité, aby sa tieto práva zjednocovali a aby sme to tak e, zhrnuli do jednotnej charty, teda charty týchto práv. Potrebujeme teda transparentné systémy v tejto oblasti. Španielské predsedníctvo považuje túto oblasť eh, za jednu zo svojich priorít. Prečo to tak je? Práve z toho dôvodu, že smernica, ktorá má už 20 rokov, práva osôb s postihnutím nebrala do úvahy ani pri paušálnych cestách, ani pri bežných cestách. To znamená, že práva osôb s postihnutím sa nebrali do úvahy. Z toho dôvodu by mal, mala existovať jednota, jednotná charta, ktorá by garantovala tieto práva pre ľudí s postihnutím umožňovala by im, aby aj oni mohli používať tieto paušálne cesty. To znamená, ak sa nám podarí prijať túto chartu, budeme môcť povedať, že každá osoba sa v Európskej únii môže pohybovať slobodne a voľne. Ďakujeme pekne. Pani Tykal, na 2,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pán komisár. Táto smernica týkajúca sa balíkov pokrýva odporúčania dopravu a rôzne iné súvisiace veci a takisto upravuje aj e, povinnosti distribútorov a poskytovateľov turistických služieb. Táto smernica z roku 1990 nezohľadňuje vývoj napríklad e, internetový nákup cestovných služieb. 23 európskych turistov a 20 európskych domácností si teraz kupuje takéto balíčky cestovných služieb personalizovaným spôsobom cez internet. Smernica musí byť preto revidovaná, aby do rozsahu pôsobnosti spadali poskytovatelia dynamických balíčkov. Spotrebitelia musia byť dokonale informovaní o právach a o tom, ako, aké záruky sú im e, poskytované na celú ponuku aj na jej časti. Domnievam sa takisto, že je dôležité, aby webové stránky, ktoré poskytujú takéto služby, mali byť certifikované. Takto zabezpečíme kvalitu e, služieb a takisto poskytovania informácií. Štúdia z roku 2009 z januára, ktorú realizovala komisia, hovorí o dynamických balíčkoch a dokazuje, že počet takýchto balíkov kupovaných elektronicky stúpol o 12 v roku 2009, i keď to predstavuje iba 25 všetkých predaných e, balíkov. 66 transakcií v tejto oblasti sú nákupy od e, leteckých spoločností alebo webových stránok, ktoré ponúkajú last-minute služby. Tieto dynamické balíčky poskytujú väčšiu flexibilitu, nižšie ceny v porovnaní s tradičnými balíčkami a preto ich spotrebitelia uprednostňujú. A možno aj preto, že nie sú schopní nájsť tradičné vyhovujúce balíčky. Tieto balíky sa dajú často nakúpiť iba elektronicky. 70 sťažností, ktoré prijala minulý rok Európska sieť e, ochrany spotrebiteľa sa týkajú práve balíkov cestovných služieb a týkalo sa to najmä nesprávnych informácií pred alebo počas cesty. Domnievam sa, že je veľmi dôležité, aby táto smernica bola už teraz revidovaná. Ďakujem teraz pán Harbour, dve minúty. Pán predsedajúci, chcem sa poďakovať komisii v mene našej skupiny, ale chcem sa poďakovať aj predsedovi výboru pre ochranu spotrebiteľa, pretože naozaj e, prišli včas a rýchlo reagovali na všetky otázky môjho výboru z 3. decembra. Tam sa hovorí o obsiahlých oblastiach, ktoré naozaj dobre zodpovedali Myslím si, že teraz máme určitý čas k dispozícii, zatiaľ čo komisia zosúladuje svoje nápady. Môj výbor a takisto výbor pre dopravu chcú popremýšľať nad mnohými otázkami, ktorých ste sa vy dotkli. Domnievam sa, že vzhľadom na povahu a na zmeny v celom cestovnom ruchu mnohé veci v novej smernici musia byť napasované na budúcnosť. Nesmie byť smernica rigidná, nedá, nemôžeme anticipovať potreby spotrebiteľov, ale jedna vec je dôležitá. Sú tu aj iné aspekty, ktoré musia spotrebitelia na internete zvážiť. Napríklad bezpečnosť hotely, ak majú spotrebitelia malé deti. Požiarna bezpečnosť v hoteli napríklad. Náš výbor pracuje na indikátoroch tejto oblasti. Môže sa to urobiť dobrovoľnou dohodou, ale napriek tomu si myslím, že si to vyžaduje rozsiahlý návrh. Ja si myslím, že toto by ste mali urobiť a môj výbor vás pritom podporí, keď chcete pripraviť takýto návrh. Ďakujem teraz pán Klejs, 1,5 minúty. Ja, dank voorzitter. Dit is nu zo'n dossier waar... Ďakujem pekne pán predseda. Ide o tému, pri ktorej Európska únia môže vytvoriť pridanú hodnotu. Práve tým, že bude poskytovať ochranu miliónom ľudí, ktorí v Európe rezervujú svoje pobyty a cestujú na dovolenky. Potrebujeme cezhraničné stratégie. Je nám všetkým jasné, že smernica, ktorú máme, je už stará. Väčšina ľudí v minulosti vyberala svoje cesty na základe prospektov a potom išla do cestovnej kancelárie. Teraz je to už tak, že väčšina ľudí si zostaví sama svoje cesty a potom uskutoční rezervácie prostredníctvom internetu, používajúca lacné lety, ďalej fungujú výletné lode. Čiže toto všetko treba brať do úvahy. Je potrebné, aby sme definovali e, pracovné prostredie. Ďalej potrebujeme konkrétne ustanovenie právnej záruky. Potrebujeme rozumnú ochranu spotrebiteľov, v prípade toho, ak cestovná kancelária skrachuje až potom budú naši spotrebitelia lepšie chránení. A teraz pán Káza na dve minúty. Ďakujem pekne. Parlament. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som privítať eh, nového komisára. Ako sme počuli za posledné roky, sme mali veľký pokles ale zároveň aj nárast, e, pokiaľ ide o balíkové služby. A to všetko sa dá kúpiť cez internet, ale zaznamenali sme tu oveľa menšiu ochranu klienta, spotrebiteľa, keď to porovnáme s balíčkami, ktoré sa dajú kúpiť v agentúrach. V agentúre máte pridaný náklad a to znamená, že môže byť v súlade so smernicami a tieto onlineové nákupy nie, nemajú tieto extra náklady. A myslím si, že táto smernica nepomáha o ochrane, nepomáha ochrane spotrebiteľa v tomto smere a dochádza určité nevyrovnanosti v rámci cestovného ruchu. A chceli by sme, aby komisia zabezpečila, že bude rovnaké zaobchádzanie s klientami, nezávisiac od toho, kde sa takýto balík kúpy. Spotrebiteľ musí byť ochránený a viem, že komisia sa to snaží dať na prvé miesto a myslím si, že definícia terminológia musí byť ešte updatovaná a ozrejmená. Napríklad potrebujeme definíciu spotrebiteľa, predávajúceho operátora a ešte pokiaľ ide aj zmluvu, aj rozsah e, vlastnej smernice. Podľa mňa operátor musí splňať e, obsah smernice, nezávisle od toho, ako, nezávisle od toho, akým spôsobom sa kupuje tento produkt. Operátorom je ten, ktorý predáva jeden z produktov alebo jeden zo služieb, ktoré sú zahrnuté v rámci palety služieb, ktoré sa predávajú pod jeho menom a musí sprístupniť všetky ostatné služby, ktoré sú takisto v balíku Myslím, že Don Daly bude pokračovať tým spôsobom, ako som to teraz načetol a uvidíme, ako budú klienti ochránení. Pani Sehnalová, dve minúty. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, vážené kolegyne a kolegovia. Revízia tejto smernice musí reagovať na množstvo víziev v cestovnom ruchu, hlavne v súvislosti s rozvojom nových technológií ktoré sa prejavili aj na komunikácii a predaji služieb. Ide o predaj prostredníctvom internetu, čo umožnilo rozmach nízko nákladových leteckých spoločností. Každá výzva má svoje plusy a mínusy. Na jednej strane je to pružnosť služie pre zákazníkov, no a hrozbu predstavuje nedostatočná ochrana spotrebiteľov. Výbor pre dopravu a cestovný ruch sa spýtal na komisiu, kde sa hovorilo o bagro bankrotujúcich leteckých spoločnostiach. Boli sme Svedkami situácie, kedy sa cestujúci ocitli v beznádenej situácii, kedy sa nemohli vrátiť domov, preto je dôležitá ochrana spotrebiteľov. Komisia by mala nájsť riešenie, ktoré by malo reagovať na tú situáciu v prospech spotrebiteľov a v prospech dôvery v toto odvetvie. O niekoľko mesiacov sa začne sezóna dovoleniek a určite nechceme zažiť podobnú situáciu, aká sa vytvorila v dôsledku krachu spoločnosti Sky Europe. Ďalšie problémy. Ich e, spoločným menovateľom je zlepšená informovanosť o podmienkach a cenách služieb. Dovolte mi, aby som formulovala ešte jednu poznámku, ktorá sa týka verejných konzultácií komisie k rôznym témam. Tieto verejné konzultácie by mali byť možné vo všetkých jazykoch Európskej únie pokiaľ nám ide o to, aby sme sa dozvedeli o celom spektre názorov. Sú to presne takí klienti, akým sa chceme venovať aj v našom programe. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Foster, jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa vyjadriť e, k tretiemu bodu bankrotu e, leteckých spoločností. Nedávno parlament volal po zriadení garančného fondu pre takéto prípady, ale zriadenie takéto, takéhoto fondu by musel v podstate zaplatiť e, spotrebiteľ tým, že by viac zaplatil za e, letenky. V tejto fáze to nie je nutné zaviesť takýto krok, pretože by to zase zvýšilo už dosť vysoké ceny za letiskové poplatky, letenky a tak ďalej. Komisia by mala zabezpečiť, aby národné letecké orgány, regulátory uplatňovali existujúce zákonodárne ustanovenia, napríklad e, finančnú kontrolu leteckej spoločnosti predtým, než jej dá licenciu. Komisia, komisiu vyzývame, aby toto implementovala a takisto vyzývame komisiu, aby skúmala ďalšie alternatívy napríklad poskytovanie povinných informácií týkajúcich sa rizík a možností poistenia v rámci existujúcich rámcov ochrany. Ďakujem. Hovorí predsedajúci teraz pán Higgins. Pán predseda, všetci sme tlieskali, keď komisár 12, eh, 21. augusta 2009 hovoril, že táto smernica je už stará a to znamená, že musí byť pozmenená v prospech cestujúcich klientov. A treba sa pozrieť, prečo. Táto smernica momentálne nesplňa požiadavky súčasnej reality, pokiaľ ide o predaj balíkov dovoleniek a vidíme, že online sa predáva stále viac balíkov a veľa operátorov predáva tieto balíčky mimo dosahu judikatúry Európskej únie. Čiže veľa ľudí má dosah k internetu a situácia sa týmto spôsobom zmenila. Proporcionálny pomer medzi dovolenkami, ktoré sa kupovali normálne cez agentúru a cez internet sa teraz zmenil 90 60 Dosiahli sme v rámci Európskej únie dosť a skutočne môžeme si zagratulovať, čo sme dosiahli. A keď sa pozrieme na súčasnú situáciu v rámci ochrane cestovného ruchu, tak Európska únia má e, najmenej problematický e, trh pre cestovný ruch. Napríklad dodatočná bezpečnosť sa dá zabezpečiť tým, že niekto využíva kreditnú kartu, ale napríklad u našej krajine je to trochu horšie v rámci Írska. musia spolupracovať aj jednotliví operátori, ktorí vlastne zabezpečujú takéto dovolenky a preto potrebujeme aj novú smernicu, ktorá bude zodpovedať novým technológiám aby táto smernica skutočne objasnila a zabezpečila ochranu spotrebiteľov. Ďakujem, pán predseda. Pán Kersky, minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Podporujem revíziu tejto smernice. Táto Smernica, ktorú máme doteraz, už nezodpovedá realite. Viac ako 50 spotrebiteľov si organizuje svoje dovolenky tým, že si kúpujú vlastne e, onlineové dovolenky a vyberajú tie najlacnejšie, ale pokiaľ ide o rozsah tejto smernice, ten musí byť presne definovaný. Nemalo by sa stať, že nebudeme vedieť, čo, vlastne, čo sa vlastne týka táto smernica. To by nebolo dobre pre spotrebiteľa, to by nebolo dobre ani pre jednotlivé subjekty na trhu. A nie je dobrým spôsobom, aby sa príliš rozšírila pôsobnosť tejto smernice, pretože to by sa mohlo prejaviť aj pokiaľ ide o cenu e, vlastne dovolenky. A príklad, keď si kúpite napríklad hotel s letenkou, tak je to vlastne balíku. Ale spotrebiteľ by mal vedieť, že akú ochranu má zabezpečenú a všetko ostatné závisí od voľného trhu. Čiže mali by sme E, zohľadniť nejakú možnosť paneurópskeho loga, ktorá by bola v rámci tejto smernice. Pani Rana. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rakúsko, moja krajina, je krajinou, kde veľkú úlohu vždy zohrával cestovný ruch. Takmer každý u nás je konfrontovaný s istým odvetvím cestovného ruchu a preto táto otázka má v našej krajine veľký význam. Som veľmi rada, že ste sa, pán komisár, ujali e, tejto témy. Možnosti cestovania znamenajú, že z hľadiska kvantity tu je celkom iná dôležitosť, ako bola napríklad pred 20 rokmi. Sú tu dané možnosti internetu, ktoré celkom zmenili celkom správanie pred cestovaním a práve v období krízy, keď naši obyvateľia, naši občania sa snažia o to, aby mali riadnu dovolenku a je dôležité, aby sa aj vrátili z tejto dovolenky riadnym spôsobom, aby sa problém vyriešil. Ak ten problém e, vznikne, je dôležité, aby peniaze v prípade potreby e, dostali späť. Ale nikomu nenahovoríte, e, že bude predmetom iného zaobchádzania iba preto, že si narokoval iný hotel. No a ešte jedna otázka, ktorá by sa týkala ešte jednej veci. Existujú divergencie, ktoré dávajú do inej pozície objednávateľa služieb a v inej situácii letecká spoločnosť. Čiže dá sa to vyriešiť e, iba dobrým poistením a to vedia všetci, ktorí už tento problém niekedy mali. Preto pevne verím, že komisia nám predloží návrh, ktorý bude tieto problémy zohľadňovať a bude pritom myslieť na našich občanov, ako som povedala, práve v tomto období majú právo na dovolenku, ktorá by bola bez problémov. Ďakujem. Ďakujem. Pán eh, Papa Nikola, prvý eh, rečník v rámci procedúry Catch the Eye. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Je pravdou, že v našej dobe Využívanie internetu umožňuje spotrebiteľom vyvinúť nový spôsob plánovania dovolenky. Vďaka internetu majú možnosť kúpiť si nielen hotové balíčky, ale aj o, také balíčky, ktoré si sami poskladajú. Zasahujú do toho rôzne faktory a my si môžeme položiť otázku, kto poniesie zodpovednosť v prípade problémov, a na koho sa má spotrebiteľ obrátiť. Kolegovia to už spomínali právom, mali by sme aktualizovať smernicu, ktorá ju už zastarala. Pre Grécko je to veľmi dôležité, lebo ako viete, my sme veľmi vyhľadávanou turistickou destináciou a v každom prípade je e, ťažké vždy e, zistiť, kto je zodpovedný. V prípade Grécka Musíme zabezpečiť, aby systém bol dôveryhodný aj pre tých, ktorí pracujú v cestovnom ruchu. Podľa mňa ochrana európskeho spotrebiteľa je dôležitá, ale takisto máme zodpovednosť ich informovať o ich právach. Musia ich informovať hlavne tí, ktorí organizujú tie cesty a musia ich informovať aj o nedostatkoch, o medzerách v zákonodárstve. Ďakujem. Ďakujem pekne, budeme pokračovať. Budem pokračovať v Maďarčine. Na jednu minútu má slovo pani Rab. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Už sa takmer všetko povedalo o tejto téme, ale chcem ešte niečo dodať. Táto smernica má 20 rokov pre dievča, je to pekný vek, ale pre smernicu je 20 rokov veľa a potrebuje už lifting. A to z toho dôvodu, že sa stali štyri veci v našom živote. Prišiel internet, to je prvá vec. Internet nám umožňuje vyberať si e, dovolenky v najvzdialenejších kútoch sveta, bez toho, že by sme nad tým zvlášť premýšľali, ale musíme skonštatovať, že aj tak nad každou takouto dovolenkou musíme dvakrát porozmýšľať. Druhá vec, ceny. Spotrebiteľ má povinnosť aj právo vedieť, či ceny, medzi ktorými sa rozhoduje, sú pokryté zákonným rámcom. To znamená, že spotrebiteľ musí vedieť, že či konkurencia je e, spravodlivá alebo nekalá. Tretia vec, kvalita. Ubytovanie v niektorom členskom štáte je možno luxusné, ale občan druhého členského štátu si myslí, že je to len priemerné ubytovanie. A štvrtá vec, otázka bezpečnosti. Pracovníci sa namáhajú veľmi, aby šetrili na dovolenku a my máme povinnosť teraz im dať e, pocit, že sú e, bezpeční, že sú zabezpečení. Teraz pán e, Sinkeli. Ďakujem, pán predsedajúci. Mnohí kolegovia zdôraznili, že je nutné revidovať smernicu čo najskôr. Spomínali najmä hodnotu pre spotrebiteľa. spotrebiteľa. To je samozrejme pravda, ale keď je to pre spotrebiteľa, bude to mať dopad aj na sektor a môže to byť prínosné aj pre sektor, aj pre spotrebiteľa. Musíme pam- pamätať na to, že v nasledujúcich e, rokoch 2 milióny ľudí dosiahne vek 60 rokov v EÚ a to vytvára obrovskú príležitosť pre tento sektor, aby zareagoval na potreby týchto e, ľudí a e, na ich želania v oblasti cestovania. Ak táto smernica poskytne plnú bezpečnosť, bude to veľká, veľká príležitosť pre cestovný ruch, aby využili tento potenciál 60-ročných spotrebiteľov. Domnievam sa, že tak ako smernica o časovo obmedzených užívacích právach, toto by mohlo vytvoriť e, prínosnú situáciu aj pre spotrebiteľa, aj pre sektor zároveň. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Kadenbach ako ďalšia. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, som matkou veľkej rodiny a naučila som sa čítať katalógy počas dlhých rokov. Je to veľká výzva a je to výzva, e, ktorú ťažko zvládajú aj zamestnanci cestovných kancelárií. Je pre mňa dôležité, aby som sa mohla voľne pohybovať, aj dôležité, aby som mala kritéria, ktoré môžem porovnávať. Jedným z kritérie vek detí, už odľadnúť od toho, že v niektorej cestovnej kancelárii ide o 6-ročné deti, niekedy o 12-ročné deti, niekedy majú zľavu mladšie deti, staršie nemajú a podobne. Takže na ochranu spotrebiteľa, ale ako i usporiadateľa cesty je dobré, aké sú informácie a aké sú porovnateľné kritéria. Ďakujem pekne. Madame Stiller ako ďalšia. Thank you, Mr. President, and thank... Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto by som chcela podporiť kolegu, ktorý povedal, že musíme lepšie posilniť ochranu spotrebiteľov, aj pokiaľ ide o deti. Musíme zabezpečiť, aby boli e, deti v rámci tejto novej smernice lepšie chránené, lepšie ako to bolo do posledných 20 rokov ale sú tu dve veci, ktoré by som chcela spomenúť. Počuli sme tu o spoplatňovaní kreditných karet a hovorilo sa tu o týchto kreditkách. Takže stále viac ľudí využíva kreditné karty a vidíme, ako to zneužívajú niektoré, niektoré spoločnosti, ktoré zdvojnásobujú poplatky za využívanie kreditných kariet a môžete mať napríklad jedno bukovanie, ale e, spoplatnia vám to za každého jedného pasažiera, čiže môžete mať aj 4 krát spoplatnené. Čiže prosím vás, zabezpečte túto situáciu. Pokiaľ ide o bankrot, bankrot musíme zabezpečiť, aby ľudia mali kompenzáciu, e, keď e, sa zabezpečí napríklad kúpi dovolenka a potom to celé krachne, tak musia byť títo ľudia odškodnení. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Valcitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, za posledných 20 rokov cestovný ruch a trh sa rozvinul veľmi dobre, stále viac ľudí si vlastne tvoria svoje vlastné balíky, kupujú si dovolenky 20 operátorov a ponúkateľov služieb, ale pokiaľ ide o E, smernicu, táto nehovorí o týchto vlastných balíkoch, ktoré si klienti môžu vyrobiť. To znamená, že vlastne ľudia cestujú bez nejakej ochrany a musíme zabezpečiť, aby rozsah pôsobnosti smernice bol lepšie definovaný, aby boli zabezpečená ochrana, pokiaľ ide napríklad o zodpovednosť. E, napríklad počuli sme, keď e, krachujú spoločnosti. Za posledných 20 rokov 70 spoločností prestalo fungovať kvôli bankrotu, čiže musíme zdôrazniť túto skutočnosť, keď budeme robiť revíziu tejto smernice. Ďakujem pekne. Týmto sme sa dostali na koniec aj procedúry a nakoniec diskusie by som ešte poprosil pána komisára a dal mu slovo. Pán predseda, počúval som názory. E, stených poslancov a veľmi ma zaujímali. Veľa z vás je presvedčených e, o tom, že sme dobre postupali v rámci komisie. Iní sú tu, ktorí zasa zvýraznili viaceré body, ktoré sme si my dobre zaznačili a chceme ich zapracovať e, v ďalších úvahách a v ďalších rokovaniach, ktoré budeme mať, pretože ich považujeme za dôležité, pokiaľ ide o revíziu tejto smernice. Chcel by som vás ubezpečiť, že komisia všetky tieto témy, ktoré sme tu počuli, berie veľmi vážne a bude sa snažiť nájsť najlepšie možné riešenia. Momentálne sa nachádzame uprostred konzultačného procesu, analizujeme feedback, ktorý sme dostali od online nových publikácií, konzultácií, pardon, a boli sme v kontakte s členskými štátmi Európskej únie, ktoré všetky prispeli do tejto debaty. Môžem vás a uistiť, že budeme mať 21. apríla 2010 workshop zúčastnených strán. Tu sa budeme sústrediť na možné riešenia, pokiaľ ide o revíziu tejto smernice. Samozrejme aj pokiaľ ide o tie problémy, ktoré sme tu počuli práve teraz. Chcem zvýrazniť ešte raz, že je predčasné, aby sme spovedali, akým spôsobom pôjdeme dopredu. Musíme rešpektovať dopadovú